Nech sa páči, kolegyňa, chcete sa vyjadriť niečomu? Ale poprosím vás do mikrofónu, ak by sa dalo. I have some, uh... Mám návrh, pokiaľ ide o postup. Spolu s kolegami sme sa pripravili a požadovali o nový bod, e, o otázku smerom komisie ohľadom najlepších zájmov Chcel by som poukázať na túto záležitosť, pretože práve sme sa dozvedeli, že e, norské úrady práve zobrali dieťa českej ženy a dali ho do adopcie norským rodičom. Je to otrasné, sme nahnevaní a sklamaní. Česká republika reaguje a tu v Európskom parlamente nemôžeme nič e, e, urobiť, aby sme zistili práva detí v Európskej únii. A preto žiadam vás, pani predsednička, a vás, kolegovia, aby ste podporili položenie otázky na ústne zodpovedanie e, smerom komisii na ďalšie plenárne zasadnutie. Ďakujem eh, za podporu. Určite je to veľmi dôležitá téma, ale pokiaľ ide o rokovací poriadok, najprv eh, všetko toto musí ísť na konferenciu predsedov, takže určite budeme sa snažiť postúpiť eh, túto vašu veľmi dôležitú žiadosť. Ďalej ďakujem pekne a teraz pokiaľ ide o zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia, tá už je k dispozícii. Ak máte nejaké pripomienky k, tým, k tejto zápisnici, tak vás poprosím, aby ste ich predložili. Ak tomu tak nie je, tak tým pádom považujeme zápisnicu za schválenú. A následne prejdeme k